Príjemné popoludnie. Vítajte na našom stretnutí. Mám tu čest, že nahrádzam Kloda Moraesa pre dnešné popoludnie. Má bohužiaľ iné povinnosti. Začneme teda tým, že schválime program dnešného rokovania. Teda oznamujem nadchádzajúce zmeny v programe, asi sa bod 5, a síce oznámenie nového návrhu ehm, Európskej komisie o e, novej pobrežnej a e, hraničnej stráži. To začne hneď teraz o 3. hodine, e, ani o pol 5. Ďalší bod, hlasovanie o ľuďoch, ktorí nahlasujú porušovanie európskeho práva, to je odložené na stretnutie 18. oktobra. Ak, mám, ak nemáme žiadne ďalšie námietky voči programu v jeho pozmenenom znení, a môžeme ho považovať za schválený. Teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu. Prosím, e, zoberte na vedomie, že tlmočenie je k dispozícii vo všetkých jazykoch, okrem chorváčtiny, dánčiny a gálčiny. Ďalšia otázka nominovanie spravodajcov na Generálnym správna Maria Grapini bude spravodajkynia pre správu AFKO o implementačnej správe o vykonávaní právnych ustanovení, ktoré majú zabezpečiť parlamentárny dohľad nad decentralizovanými agentúrami. Schvalujeme takéto odporúčanie spravodajcu? Zdá sa, že áno. Hlasovanie je dnes eh, naplánované na 17.15. Prosím, zabezpečte, aby ste tu vtedy boli. A mali zo sebou aj vaše hlasovacie karty. Dostávame sa teraz k ďalšiemu bodu. A síce k Európskej námornej a pohraničnej stráži. Dosiahli sme dohodu o vytvorení novej Európskej pohraničnej služby, a to bolo práve vlastne v období, keď kulminovala kríza, migračná kríza z roku 2015. Od tých čias sa situácia na našich vonkajších hraniciach významne zmenila, hoci v Stredomorie naďalej zostáva oblasťou, kde tisícky ľudí riskujú svoj život každý rok. Ďalšie kroky potrebujeme prijať práve v rámci komplexného prístupu k ochrane hraníc. Len minulý týždeň mala, mal Frontex svoje dvojročné výročie. Počas tohoto obdobia Európska agentúra pre ochranu hraníc a Mori e, naplnila svoj mandát parlament. Európsky parlament vo svojom uznesení z 30. maja 2018 o fungovaní šengenského priestoru vyjadril svoje obavy, ktoré sa týkajú implementácie súčasného mandátu. E, tieto obavy sa týkajú nedostatočného záväzku členských štátov prispievať adekvátnym, zdrojom, adekvátnym ľudskými zdrojmi a technickým vybavením do spoločných operácií a do a púlu a rýchle reakcie. Okrem toho parlament volal po zosilnení úlohy agentúry v oblasti návratovej politiky, a to je už to je súčasnej politiky, po výzvach z, súčasn- z Rady Európskej únie posilniť kontrolu na vonkajších hraniciach. Komisia predstavila nový legislatívny návrh Európskej pohraničnej a námornej stráže. Dnes je tu komisia preto, aby nám predstavila svoj návrh a odpovedala na otázky. Slovo má teraz pán de Koister z komisie, ktorý má priestor 10 minút. Nech sa páči. Did I pronounce it correctly? Vyslovil som vaše meno správne. Viac menej áno. Viac menej, pán predseda, ale na tom nezáleží. Ja čelím tomuto istému so svojím priezviskom. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Príjemné popoludne, dámy a páni. Je to podstá a čest môcť predstaviť vám dnes nový návrh, ktorý schválila komisia 12. septembra. Dali ste mi 10 minút, chápem, že e, v prvom rade by to malo byť ale priestor, mať priestor ľudia z Libe, aby sa k tomuto vyjadrovali. Musím povedať, že 10 minút je mimoriadne málo pretože aspoň ja osobne teda neviem prestať rozprávať. Po druhé, len ak by som čítal kapitoly, názvy kapitolov a sekcií správy, už by som v podstate minul tých 10 minút. V každom prípade beriem na vedomie, že toto je len prvá prezentácia a prvá diskusia. Budeme mať veľa ďalších príležitostí, aby sme to mohli hĺbkovo diskutovať ohľadom tých otázok, ktoré môžete mať. Čo sa týka politického kontextu, tohoto návrhu. Dovolte mi najprv odkazať na správu o stave únie predsedu komisie Junckera, kde v pléne v komisii oznámil nový migračný balíček, ktorý má byť schválený kolegium, ktorý mal byť schválený kolegium 12. septembra, pokrýva azylové konanie, nelegálne cesty a e, nelegálne prekračovanie hraníc, tak aby sme minimalizovali nelegálne prekračovanie hraníc do EÚ. Zdôraznil, že len kolektívne odhodlané konanie Európskej komisie e, Európskej únie zabezpečí reálny rozdiel v teréne. Jednoznačne nám všetkým pripomenul, že tento balíček e, vlastne odtrkatluje víziu komisie do ďalšieho viacročného finančného rámca najmä vlastne voči návrhu, ktorý bol schválený 2. mája, kde má byť posilnená a plne funkčná Európska pohraničná a námorná služba, vrátane stáleho púlu 10 tisíc hraničných eh, dôstojníkov, teda pohraničných dôstojníkov. To je eh, kľúčový prvok tohoto septembrového balíčka. Keď sme pripravovali tento návrh v rámci komisie, používali sme návrh EBCG 2.0 ako taký pracovný názov pre túto pobrežnú stráž. 1.0 bola schválená, alebo tá verzia 1.0 bola schválená v roku 2016 a je teda taký dojem, že komisia vlastne funguje ako výrobca iPhoneov, kde každý rok máme novú, lepšiu, vylepšenú verziu. A teda tá najzrejmejšia otázka je, či EBCG 1.0 bola schválená v roku 2016. Prečo už dnes tu máme EBCG 2.0? A možno, pán predseda, by som mohol byť e, stručne, stručnejší a síce, čo je v pozadí tohoto návrhu ehm, tých 10, tej jednotky alebo to celkového množstva 10 tisíc dôstojníkov. V prvom rade Prvým dôvodom je zlyhanie pri implementácii EBCG 1.0 tohoto nariadenia. Jedno z takých najlepších zlepšení v porovnaní s tým nariadením, ktoré bolo schválené v roku 2016, bolo zabezpečenie toho, aby agentúra mala k dispozícii dostatočné ľudské a technické zdroje tak aby mohla vykonávať jednotlivé operácie, ktoré od nej budú vyžadované pri pomáhaní členským štátom v oblasti ochrany ich úsekov vonkajšej hranice. Spomenuli ste to aj vy, pán predseda, vo vašom úvodnom prejave. A síce, že počas tých dvoch rokov, ktoré sú už za nami, systematicky agentúra čelila nedostatkom v ľudských zdrojoch a technickom vybavení, tak aby dokázala účinne a efektívne vykonávať spoločné operácie. To nie je akceptovateľné. Bolo tu významné zlepšenie tohoto textu tým, že sme vytvorili tzv. jednotky rýchlej reakcie v objeme 1500 vyčlenených eh, dôstojníkov hraničnej stráže to bolo naozaj inovatívne, ale ešte to nebolo uplatnené alebo aplikované od schválenia EBCG 1.0. Prečo? Pretože sa to môže uplatňovať len v prípade e, rýchlych intervencií na hraniciach, nemôže sa to nasadzovať v bežných spoločných operáciách, čo je veľmi dôležité. Takže práve v tomto zmysle všetky tie Ehm, hraničné štáty majú už svoje spoločné operácie a tak ľudské zdroje ako aj vybavenie musí byť zabezpečované eh, na základe dobrovoľného prislúbenia členských štátov. Toto nie je akceptovateľné, rozhodne nie, ak sa chceme pripravovať na budúce krízy. A teda to je aj dôvod, prečo komisia eh, spustila túto myšlienku stáleho stáleho týmu 10 tisíc operatívnych dôstojníkov. Odkiaľ toto číslo vyplýva, alebo z čoho pochádza? V systéme spoločných operácií OPERA máme zhruba 7 tisíc e, dôstojníkov členských štátov, ktorí sú registrovaní. Ďalej tu má byť e, tento púl 1500 e, dôstojníkov rýchleho nasadenia a v návratovom, návratov, v návratovej, alebo teda v skupine návratových odborníkov máte zhruba 600 alebo 700 expertov z členských štátov. Ak potom zoberiete do úvahy to, čo povedal predseda Juncker, a síce, že potrebujeme nájsť mechanizmy a spôsoby, ktoré budú odolné do budúcnosti pre riadenie migrácie, mali by sme sa pozerať nie len na čísla, ktoré sú nasadzované dnes agentúrou vo svojich e, spoločných operáciách, ale mali by sme brať na vedomie aj to, že viac ľudských zdrojov bude potrebných aj do budúcnosti, tak aby členské štáty povinným spôsobom prispievali k tomuto stálemu um, súboru alebo k, tomu, k tejto, um, tomuto stálemu zboru uh, pohraničnej stráže. A okrem toho, tu máme ešte potom samozrejme veľmi dôležitú novinku, a síce, že vlastný personál agentúry bude môcť eh, byť aj súčasťou týchto tímov, tak aby mohli byť nasadení v teréne agentúrov. Takže by to boli aj európsky úradníci, ktorí by vykonávali buď návratové aktivity, alebo by vykonávali ehm, ochranu a dohľad nad hranicou. To je veľmi dôležité novum a bude takým východiskom pre všetky budúce aktivity, ktoré budeme podnikať. Títo ľudia budú k dispozícii alebo plne k dispozícii pre agentúru. To isté platie pre druhú kategóriu, teda pre ľudí, ktorí e, budú odstúpení členskými štátmi na dl- dlhšie obdobie, tí budú tiež k dispozícii pre agentúru a potom tu ešte bude tretia kategória ľudí, odborníkov z členských štátov, ktorí môžu byť využití pre spoločné operácie na krátkodobej báze vtedy, keď bude treba um, zvýšiť nárazovo počet dôstojníkov. Čiže máme tri kategórie, v prílohe je to vysvetlené, ako sa to bude medziročne vyvíjať, to zloženie týchto množín tohoto stáleho zboru, lebo nezačneme hneď 7 000, so 7 tisíc novými dôstojníkmi pre agentúru, to by sme nedokázali ani e, narekrutovať do roku 2020, čo je plánovaný termín komisiou pre založenie takéhoto stáleho zboru. Dovolte mi zdôrazniť jednu vec, a síce, že je tu mierne neporozumenie hľadom toho, čo je tá nová kategória 1. A síce vlastný personál agentúry, oni nemajú autonómne právo konať v teritoriu členského štátu. Čo je nové, je, že zamestnanci agentúry do budúcnosti budú môcť byť členmi tímov agentúry, ktoré operujú v teréne, ale nemôžu len vojsť do členského štátu a začať čo si robiť v, spojení, v spojitosti s návratovou politikou alebo eh, hra, kontrolou hraníc alebo dohľadom nad hranicami. Nie, oni budú len členmi spoločných tímov a budú mať rovnaké postavenie ako tí experti, ktorí sú um, vlastne dezignovaní členskými štátmi. Ešte jeden ďalší prvok, ktorý by som rád zdôraznil, lebo je tu istá miera nepochopenia a síce tento systém nemá dopad na princíp zdieľanej zodpovednosti pre ochranu vonkajšej hranice členské štáty naďalej zostávajú zodpovedné v prvom rade za e, udržiavanie svojich častí vonkajšej hranice. A čo chceme zabezpečiť je to, že keď agentúra bude potrebovať podporu, tak bude mať adekvátne kapacity, teda účinné kapacity, a tak aby dokázala túto podporu získať. Ale tieto týmy nemôžu ísť do členských štátov a konať proti vôli daných členských štátov. Operácie si vždy budú vyžadovať Ehm, súhlas a spoluprácu s dotknutým členským štátom. Takže zlyhaniem v konštrukcie EBCG 1.0 je prvý veľký dôvod tohoto návrhu. A potom pán predseda, a pôjdem trošku rýchlejšie k tým ďalším bodom, takisto aj v oblasti Eurosubu je to jeden výrazné novum, neskôr k substancii, ale k umiestnenia. To je Európsky systém dohľadu nad hranicami. Tento systém je teraz integrovaný po integrovaní nariadenia Eurosur do Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Doposiaľ to bolo osamelé, samostatne stojace nariadenie plnilo dôležitú úlohu pre vlastne Ehm, okamžité mapovanie ehm, situácií a migračných tokov a zabezpečovalo ehm, vykonávanie rizikových analýz, takisto ako aj rýchlo odozvu na úrovne členských štátov. Ak e, toto rozhodnutie bolo schválené do konca roku 2016, ale práve vďaka schváleniu EBCG 1.0 toto hodnotenie bolo možné, ale zároveň to je súčasť toho septembrového balíčka, tohoto hodnotiaceho balíčka komisie a tam sa počerkujú tie zmeny, ktoré sme urobili v EBCG nariadení. A ako uvidíte sami, je tu aj špecifická časť, ktorá hovorí o Eurosure, um, o tej systémovej zaradení, ale čo bolo tiež rozvinuté, bol dopad Eurosuru napríklad na oblasť plánovania kapacít, spolupráce medzi členskými štátmi a tak ďalej. Takže to nie je len otázka presunutia jedného nariadenia do druhého, je to zabezpečenie plnej koherencie plného využitia Eurosuru, a to v kontexte Európskej eh, pohraničnej a pobrežnej stráže. Tretí dôvod, prečo prichádzame s týmto návrhom, je to, že v oblasti návratovej politiky ešte stále to nefunguje takým spôsobom, ako by malo. A veľmi dobre viete, že eh, účinná a, a efektívna návratová politika je nevyhnutný komponent dôveryhodného a eh, dôveryhodnej politiky riadenia migrácie. A to je práve dôvod, prečo úloha agentúry bola navýšená oproti úlohe EBCG 1.0 v oblasti navratovej politiky potrebujeme ešte ďalej rozvíjať túto rolu. A v rôznych kapitolách potom uvidíte, že tu sú aj reálne e, nové doplnenia, ktoré sa týkajú návratovej politiky a širšieho mandátu agentúry. A že ďalší prvok, ktorý sa týka ktoré sa týka toho, že e, spolupráca s tretimi krajinami je kľúčová pre účinné riadenie a, a migračnej politiky. Európska únia nie je izolovaná, musíme spolupracovať s tretimi krajinami v rámci EBCG 1.0. Tu boli ustanovenia o spolupráci so susednými krajinami s možnosťou e, nasadiť, alebo teda reálne nasadzovať aktivity a to v teritóriu a, alebo na teritoriu týchto druhých krajín, tretich krajín, ale po schválení a danými štátmi. Takéto dohody sa teraz majú uzavrieť s krajinami Západného Balkánu. Teraz v našom návrhu e, stiahujeme vlastne túto požiadavku pre susedné tretie krajiny. Agentúra by mala mať možnosť e, a reálne vykonávať aj aktivity v iných krajinách ako v susedných krajinách. A to je podľa mňa veľmi dôležitý bod. Takisto tu je aj možnosť aby sme spolupracovali s tretími krajinami v oblasti návratovej politiky. Tá je veľmi dôležitá, aby sme ho ďalej rozvíjali tieto aspekty. Čo sa týka ďalších aspektov, ktoré neboli schválené legislatívnymi orgánmi, ale ako vidíte v prípade iných bodov, komisia je presvedčená, že sú dobré dôvody preto, aby sme otvorili túto diskusiu ohľadom e, dôvodov pre tieto body, ako ich potrebujeme z pohľadu komisie pre lepšie riadenie migrácie. Rovnako tu je, a tu už by som obmedzil svoje vystúpenie na jednu vetu, ja s FADO, Európsky systém snímkovania, ktorý má e, by zabezpečený, zabezpečovať e, šírenie snímkovania medzi členskými štátmi dostala postavené na spoločných aktivitách ktoré vychádza z 90. rokov. Toto by malo byť lisabonizované, nemalo by to byť už napríklad e, generálny e, sekretariat rady, ktorý riadi tento systém a navrhujeme, aby to aj agentúra EBCG sa stala zodpovedným za riadenie tohoto systému. A posledný dôvod pre túto zmenu, ktorú navrhujeme, so všetkými tými zmenami, a to sa týka všetkých týchto ustanovení, EBCG 1.0, a má zároveň významný dopad. Potrebujeme revidovať aj, aj vlastne riadenie agentúry. Viac ľudia hovoria, že to je obrovské nafúknutie agentúry, veľk, veľmi veľa peňazí, veľmi veľa zodpovedností a my, niekto má zabezpečiť, že to je účinná kontrola. Takže v tomto smere by mala byť aj adekvátna miera kontroly aj v oblasti e, riadenia a kontroly máme teda niekoľko zmien. A tie dôvody, prečo sme ehm, to navrhovali, je to, že vlastne sme veľmi radi, že parlament chápal akutnosť tohoto návrhu a že vymenoval spravodajcu v najkračom možnom termíne. Môžem vám povedať, že z pohľadu komisie sme plne pripravení, aby sme mali tak veľa stretnutí, ako je len treba, na všetkých možných stretnutiach, aby sme ďalej vysvetľovali tieto návrhy, aby sme zodpovedali na všetky otázky, ktoré poslanci Európskeho parlamentu môžu mať. A teda sme plne pripravení spolupracovať a okrem iného budeme ehm, budeme zabezpečovať a ospravedlňujem sa, že končím, končím takýmito prízemnými oznameniami. Je tam veľa toho, čo je nového v tomto nariadení, ale každom prípade je tam aj celý rad ustanovení, ktoré neboli pozmenené a zmenené. A samozrejme, keď si čítate návrh komisie, nemusí byť zrejme, do ktorej kategórie dané ustanovenie e, spadá alebo nespadá. Počas nadchádzajúcich dní s vami budeme zdieľať vlastne verziu so sledovaním e, zmien, ktorá nemá právny štát, štatút, ale jasne vám pomôže vidieť, čo už je súčasná legislatíva EBCG 1.0 čo sú tie zmeny, ktoré komisia zmenila. Tak, pán predseda, za trochu viac ako 10 minút som povedal všetko, čo je podstatné o tomto návrhu a samozrejme som pripravený odpovedať na všetky otázky, ktoré môžete mať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že tá analýza bola veľmi jednoznačná. Skoro ste sa zmestili do 10 minút, čo je veľmi dobré, ale myslím si, že je veľmi dôležité pochopiť po rozsahu a celý rozsah tej situácie. Ďakujem pekne za vysvetlenia. Mám tu momentálne dva žiadosti do diskusie. Pani Mecola, potom Peter Nidemile. Takže poprosím ak sa chce ešte niekto ďalší prihlásiť, tak sa prihláste. Dobre. Takže, pani Mecola, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem zastupcovi komisie za vynikajúcu prezentáciu. Myslím si, že keď sa pozrieme na to, ako sa Frontex vyvinul z prešiel kus cesty, rozrastla sa táto agentúra a momentálne stojí pred ďalšími výzvami, takže musíme naďalej modernizovať túto agentúru, aby mohla plniť potreby EU a členských štátov, ktoré zodpovedajú realite. Uh, lehota. Bola by som rada, aby to bolo celé hotové do májových volieb, takže všetko preto spravím, aby sme to stihli a preto budem pracovať v, v rámci harmonogramu, ktorý je veľmi krátky, ale dá sa to podľa mňa dosiahnuť, ak má agentúra splniť svoju misiu náležite a efektívne chrániť vonkajšie hranice EÚ. Musíme všetko zvládnuť krátko, rýchlo, hladko, tak aby agentúra bola plne funkčná, aby mohla od roku 2020 plniť tie ďalšie nové úlohy, ktoré sme jej dali. Tuto príležitosť by sme nemali prepasť, pretože v konečnom dôsledku nikto nechce nejakú superagentúru, ktorá nebude fungovať. My chceme agentúru, ktorá môže dokáže plniť aj tie nové ďalšie úlohy a zodpovednosti, ktoré dávame. Podľa mňa komisia predložila veľmi dobrý návrh. Môžeme stavať na tom, čo navrhuje a naďalej zlepšovať text a prísť E, dopracovať sa k systému, ktorý bude vyzerať nielen dobre na papiere, ale ktorý bude aj fungovať reálne v teréne na vonkajších hraniciach únie. Zvýšenie efektívnosti agentúry je kľúčovo dôležité, ale zároveň musíme rešpektovať kompetencie a zodpovednosti členských štátov. Takže nenavrhneme žiadny presun kompetencií na úroveň EÚ, pretože v konečnom dôsledku povinnosti členských štátov v rámci medzinárodnej legislatívy ako je dohovor o e, práve e, na moriach, e, námorné záchranné operácie. Na tom sa nič nezmení. Vytvorenie stáleho zboru 10 tisíc osôb, k tomu sa viedrú skoro všetci, je to veľmi ambiciozne, zodpoveda to tomu, koľko ľudí agentúra potrebuje. Prečo sa agentúra pre všetky musí spoliehať na členské štáty, aby zabezpečili pracovníkov, ktoré sú potrebné na konkrétne tie členské štáty, ktoré poskytujú takýchto ľudí. My sme sa pozerali a pozrieme sa ešte na to číslo, aby sme zistili, či tých 10 tisíc ako stály zbor e, nie je len také pekné slovo, ale či to naozaj zodpoveda potrebám agentúry. Nehovoríme tu o operatívnych zamestnancoch, ktorí budú neustále vo výkone E, funkcie. Potrebujeme sa pozrieť aj, ako bude, aké bude zloženie tohto stáleho zboru, či má zmysel zameriavať sa aj na krátko a dlhodobo vysielaných pracovníkov a mať na to vyčlené prostriedky, aby sme ich mohli nahradiť niekým iným doma e, nebolo by dobré, aby agentúra mala dostatok peňazí a vyškolila vlastných e, zamestnancov, alebo posielali členské štáty už vyškolených ľudí, ktorých majú tým sa budeme takisto zaoberať. Nejde iba o to, či sú tu ďalší ľudia, ktorí majú byť v pohotovosti a pripravení byť nasadení, ale aj technické vybavenie o tom, čo je nevyhnutne nutné na to, aby sa misie dali okamžite spustiť bez akýchkoľvek časových skozov a e, na to potrebujeme samozrejme vyhľadiť v finančných prostredkov agentúre. Ďalšie úlohy a zodpovednosti, ktoré dávame, musí byť sprevádzané aj zvýšeným, ale primeraným rozpočtom. Prekvapuje ma to, že agentúra už dnes dokáže rozhodnúť a teda, e, obstarať si technické, obstar- technické vybavenie od roku 2011. To možné je, ale nikdy sa to nestalo, pretože agentúra nikdy nemala na to potrebné finančné prostriedky. Ďalší dôležitý štvrtý prvok tohto návrhu. To sú návraty. Zameriava sa na návraty. Chceme, aby tie údaje ľudí, ktorí boli vrátení, boli vyššie. Ochranu potrebujú dostať všetci, ktorí ju potrebujú, ale zároveň musíme spraviť viac preto, aby tí, ktorí nemajú nárok na takúto ochranu, aby sme ich rýchlo a bezpečne vrátili späť. A agentúra môže zohrávať kľúčovú úlohu pri dosiahnutí tohto cieľa. Keď sa pozriem na e, môj členský štát, malý členský štát, ktorý nemá, nie je nutne, nemá nutne diplomatické zabezpečenie vo všetkých krajinách pôvodu, odkiaľ prichádzajú migranti a kde ich potrebné vrátiť. Pre taký členský štát ako Malta a mnohé ďalší, ty môže pomôcť agentúra, aby zabezpečila potrebné dokumenty, vybavila papiere, aby tí, e, ktorí nesplňajú podmienku pobytu alebo vstupu na územie EÚ, aby čo najrychlejšie vybavila ich návrat. Ale členské štáty rozhodujú, robia návratové rozhodnutia, ale agentúra môže uľahčiť proces na ceste k prijaťu takýchto rozhodnutí. Všetky tieto ďalšie úlohy musia byť vykonávané pre plnom rešpektovaní základných ľudských práv a postaram sa o to, aby sme sa na tomto dohodli. Agentúra už ukázala, že to je jednou z jej priorít. Posilnili sme kanceláriu základných ľudských práv agentúry. V parlamente my sme boli lídrami, skakala a ja sme tlačili na to, aby agentúra implementovala, mala systém sťažností, bolo to v návrhu komisie už pred dvoma rokmi. A určite môžeme spolupracovať a zabezpečiť efektívne fungovanie agentúry, ale aj rešpektovanie všetkých základných ľudských práv. Mm, samozrejme, je to veľká, veľká téma, prikyvete. Uh, mám toho strašne veľa, čo ešte môžem povedať, takže naozaj už iba zo pár, zo pár vecí a potom ukončím svoje vystúpenie zakomponovanie Eurosuru do agentúry. To je takisto pozitívny krok. Členské štáty vytvoria národné koordinačné centra, aby zlepšili výmenu informácií a kvalitu informácií a zabezpečili interoperabilitu s ostatnými systémami. Agentúra by mala spolupracovať s tretími štátmi a podporovať ich v oblasti ochrany hraníc, migrácia, návratov. A ešte posledná vec. Musíme nájsť spôsob, ako zabezpečiť to, aby agentúra bola zaujímavým pracoviskom. Poznáme, aké starosti má agentúra, nevie nájsť ľudí, musí musia byť tie pracovné podmienky dostatočne flexibilné, aby splňali potreby agentúry, ale zároveň je potrebné zabezpečiť to, aby nedochádzalo k diskriminácii e, medzi nimi a ďalšími zamestnancami EÚ alebo agentúr. Takže ďakujem pekne za tento návrh. Prvé tieňové stretnutie začína o niekoľko minút. E, očakávam eh, a teším sa na spoluprácu so všetkými tieňovými zo všetkých politických strán, aby sme zabezpečili efektívne vyriešenie tohto procesu. Ďakujem. Keter Nidemile. Ďakujem pekne, ďakujem komisii za prezentáciu a ďakujem aj spravodajkyni za veľmi pekný úvod. Nebudem zachádzať do detajlov. Chcel by som vás len upozorniť na to, že v júni 2016, 28. júna 2016 parlament a rada uzavreli dohodu o Európskej Európskej e, pohraničnej a pobrežnej agentúre od roku 2016. Je toto rozhodnutie platnosti, tak ako to už spomenula komisia, oba spolu legislatívci e, boli pochválení za urýchlenú dobrú prácu a Aktuálna situácia teraz o dva roky neskôr je tu nový návrh na posilnenie mandátu Frontexu. Tak ja, samozrejme, ja som pochopil tú veľmi dobrú interpretáciu Frontex 2 bod eh, jedná tú modernizáciu, aktualizáciu, ale my nie sme telefón, my nie sme iPhone. A na druhej strane môj iPhone funguje veľmi dobre bez toho, aby som ho stále upgradeoval. A obávam sa trošku, že tento návrh, jeho prínos Európskej komisie k stretnutí lídrov v Salzburgu v septembri 2018 nie je nič iné, len zbytočný ústupok, ktorý dáva členským štátom ústupky a ja nechcem robiť kompromisy. Je pokles nezákonných prestup, prekračovaní hraníc, e za posledné dva roky podľa Eurostatu, EASO a Frontexu aj počet žiadostí a azyl klesa. Komisia dokonca ani nenavrhla zmeniť aktuálne nariadenie, ale prichádza úplne s novým. Takže trošku nerozumiem tomu, prečo je potrebné zreformovať Frontex znovu a odnova. Aký bol potom zmysel našej práce v roku 2016? Navyše, komisia navrhuje svoje vlastné, alebo recykluje svoje myšlienky z predchádzajúceho návrhu, napríklad, aby agentúra mohla vykonávať návraty z tretich štátov do štvrtých štátov a spolu s zákonodáci sa vtedy rozhodli toto nepodporiť v roku 2016. Avšak tá myšlienka sa tu opäť vracia na stôl. Komisia vo svojom návrhu hovorí o stálom zbore 10 tisíc ľudí, pani Mecola to už spomenula, ale odkiaľ zobrali toto číslo? Nie, nebola žiadna dopadová štúdia, ktorá by sprevádzala toto nariadenie. Predpokladám, že si asi budem musieť na to zvyknúť, pretože ani pri predchádzajúcom nariadení sme nemali dopadovú štúdiu. Mohol by som upozorniť aj na to, že Frontex pracuje v rámci rozšíreného predĺženého mandátu od roku 2016, zatiaľ čo EASO vykonáva úlohy, ktoré prekračuje mandát už celé roky. Avšak niektoré agentúry majú, požívajú výhody z migračnej krízy a iné nie. Celkové, a to je moja posledná veta, ja som veľmi skeptický ohľadom tohto návrhu a e, pre všetkým s tým, ako sa to spravilo. A ja si nemyslím, že to prinesie čokoľvek pozitívne, ak znovu prepracujeme celé toto nariadenie. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Depre. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým by som chcel ospravedlniť neprítomnosť tieňového, tieňovej nie pani Nadali Grisbeck, ktorá tu dnes nemôže byť. A ak som správne pochopil, tak ani na prvom stretnutí tieňových nebude, pretože to má byť po tomto stretnutí. Takže niekoľko pripomienok, e, ktoré nadvezujú na obavy, ktoré tu už zazneli. Ja si spomínam, pred nejakou desiatkou rokov, 2006-2007, bol program, ktorý sa nazýval RAPID Rabbit. Bol som spravodajcom Rabbit. Rabbit to bola organizácia možnosti členských štátov uvoľniť pracovníkov kontrolu hranice Eh, a dať ich dispozícii tým členským štátom, ktoré eh, čelili obrovským migračným tokom. To je trvalé, eh, trvalá sieť spolupráce. Vtedy komisie sa to veľmi nepáčilo. Členské štáty boli veľmi, veľmi proti tomu. Vidím, že sa to vyvinulo. Sice to chvíľku trvalo, predsa sa to trošku zmenilo. Štyri otázky, ak dovolíte. Prvá, mám obavy, čo sa týka vôbec štatutu týchto ľudí. Myslím si, že tu bude mnohý s tým problém. Budú tu národní zamestnanci, potom tu budú tie tri kategórie. Ako, ako to zabezpečíme, aby spolu fungovali ľudia, ktorí majú úplne rôznorodý štatút a väčšinou to budú vo väčšine prípadov národní zamestnanci tých štátov, ktorí sú blízko hraníc. Má komisia nejaký model? ten systém, ako e, ho teraz navrhuje predstav a predstavuje komisia, obstojí to v čase alebo nie, neviem. Ja si myslím, že to je reálny problém. E, zatiaľ som ho ešte nepreskúmala, treba ho preskúmať. Druhá otázka, čo sa týka návratov, snažím sa pochopiť, čo je vlastne nové v tomu, čo ste povedali o návratoch. Na čom sa pre, posilnili kompetencie, sme pre, rozšírili, alebo ide iba možnosť mobilizovať ďalší personál. Je to naozaj rozšírenie, predlženie kompetencií. Vieme, že teraz, podľa tých čísel, ktoré som videl, e, za posledných 10 rokov počet návratov nestúpa, ale klesá, ak som tie čísla videl. Potom, čo sa týka spolupráce s tretími štátmi, áno, samozrejme je potrebné e, vyjadriť potešenie nad tým, že spolupráca e, je cez dohodu s tretími štátmi, ktorý sa to týka. Pokiaľ viem, tak už teraz rokujete o dohodách, alebo možno som to zle pochopil, že rokujete o dohodách s krajinami Západného Balkánu, čo sa týka migračných tokov momentálne. V podstate všetko ide skôr z juhu, nie? nemali sme začať skôr s tými krajinami na juhu. Mne si myslím, že tam sú tie najväčšie potreby momentálne, najpalčivejšie a najväčšie. A čo sa týka Lisabonizácie, môžete povedať, čo to znamená podstate, čo, keď ste hovorili o tom fade, o zozname, o zobrazení dokladov, čo tá lisabonizácia v praxi znamená. A potom správa riadenia agentúry, celkom som nepochopil ten model, ale musím priznať, že nie som síce e, tieňový, takže som si to tak neprečítal, ako by e, si ten spis bol zaslúžil. Ďakujem pekne. Boli tu otázky na komisiu, takže je to záver tejto časti, ale na dve minútky vám môžem dať slovo, pán Dekajže. Ďakujem pekne, pán predseda. Predovšetkým ja by som sa chcel poďakovať spravodajkyni celkové za pozitívny prístup k návrhu komisie. Ja by som povedal, že to je dobrý začiatok. A čo sa týka toho prehľadu tých aspektov, ktoré spomenula, je tam jedna vec, ktorú by som chcel zdôrazniť v mene komisie. Rešpektovanie základných ľudských práv a medzinárodných záväzkov, vrátanie princípu nevracania non-refoulement agentúra to všetko dodržiava, hovoríme to tak. Počas trialogu o EBCG 1.0 sme tak vtipkovali, že parlament žiada doplnenie rešpektovania ľudských práv do každého každočíského článku návrhu. Áno, samozrejme, to sme nespravili, ale všetky požadované záruky sú na tých správnych miestach v texte. Poprosím vás, prečítajte si návrh komisie nie vôbec sme sa na žiadnom mieste nedotkli týchto záruk. Takže my sme sa nesnažili v podstate niečo zmeniť, vrátiť čas späť do minulosti. Nie, my v, v tomto úplne súhlasíme s parlamentom. Plné rešpektovanie ľudských, základných ľudských práv. To je požadované vo všetkom, čo agentúra robí. Vrátane realizácie operatívnych operácií v tretich štátoch. Čiže to je aspekt, e, jeden aspekt. Samozrejme, ak by parlament chcel viac záruk, tak vždy si ho rade vypočujeme. Pán Nidamile mal skôr taký negatívny prístup. Pochyboval o tom, či je vôbec potrebné dnes už aktualizovať verziu EBCG Nikto nemôže spochybniť to, že je potrebné spraviť zmeny. Predovšetkým preto, že aktuálny mechanizmus eh, ľudských zdrojov, ktoré má agentúra k dispozícii, v praxi nefunguje. Systém dobrovoľných záväzkov nefunguje. Takže podpora, ktorú by v podstate mala mať agentúra, nemá pre operácia. To je jednoducho nepriateľné. My máme teraz systém s troma kategóriami, vyzerá to možno trošku také metúce, ale na tých odborných stretnutiach sme pripravení vysvetliť to do poslednej bodky, ako by to malo zaručiť to, aby agentúra vždy mala k dispozícii ten počet v úvodovkách 10 tisíc. Takže to je potrebné spraviť, zároveň je potrebné zmeniť nariadenie Eurosuru a hodnotenia a výsledky hodnotenia. V IBCG e nemôže to byť jednoducho tak, kde si v samostatnom nariadení nie, musí to byť zaintegrované, tak aby to bolo celé koherentné a pán predseda to principiálne vedie k tomu, čo sme mali na pamäti, keď sme predložili veľkú novelu, veľké prepracovanie jedného nariadenia, v ktorom IBCG e nariadenie, Eurosur nariadenie budú prepracované, ale len pre tieto dve oblasti. A čo sa týka návratov, tam sú zmeny všade v texte. Ja vám môžem povedať, E, veľké prepracovanie, veľká novela si vyžaduje špecifické formátovanie návrhu komisie. Boli by ste dostali tento návrh, ktorý by mal možno 400-450 strán e, všetko tam preškrtané, existujúce ustanovenia, popresúvané. Naozaj to by bol formát, s ktorým by sa absolútne nedalo pracovať. Takže z toho dôvodu sme predložili novú verziu ale pre celú škálu ustanovení, ako som povedal na začiatku, sme jednoducho ich prevzali, skopírovali tie existujúce. Neobjavujeme teplú vodu, e, čo sa týka všetkých aspektov EBCG. Tak som povedal, že komisia otvára iba tie body, na ktorých sa dohodli legislatívci pred dvoma rokmi, ako návraty, pomoc návratom z tretich do štvrtých krajín. To bol jeden z posledných bodov, ktorý bol na stole počas trialógu a my si myslíme, že keďže vzhľadom na aktuálnu geopolitickú situáciu by sme mali poskytnúť podporu cez agentúru. Samozrejme nehovoríme, že parlament by to mal rovno privítať a akceptovať, ale na druhej strane e, nie preto, že spolu legislatívec to pred dvoma rokmi vypustil z návrhu, že automaticky teraz povieme, že už o tom nebudeme diskutovať znova. Komisia vysvetlí dôvody, pre ktoré znova otvárame diskusiu na túto tému a potom parlament si musí zvážiť, či to akceptuje, či sú tu dostatočné dôvody na to, aby sa zmenilo ich stanovisko, alebo poviete nie, trváme na odmietnutí, tak ako to bolo v roku 2016, nechceme, aby agentúra podporovala návraty z tretich do štvrtých štátov. To bude vo vašich rukách, ale minimálne o tom diskutujme, či to je opodstatnené zmeniť nariadenie v tomto bode alebo nie. Pán Depre, Takisto hovorí ešte o ďalších veciach, ale napríklad FADO. E, veľmi rád e, budem o tom dlhšie vyprávať, ale vzhľadom na tie dve minúty, ktoré som dostal, obávam sa, že toto je skôr taká odborná téma, ale môžem aj bilaterálne vysvetliť, o čo sa jedná, alebo na nejakom odbornom stretnutí pracovnej skupiny v nadchádzajúcich dňoch či týždňoch. Ďakujem pekne, pán predseda. For, for... Ďakujem pekne, že ste prišli. Tieňovi Spravodajcovia povedali, že okamžič, okamžite začnú s prácou. A teraz prejdem k nasledujúcemu bodu nášho programu. Je to bod číslo 3, správa Eurojustu o financovaní terorizmu. Slova sa ujme pán Lenard, národný člen za Luxemburgo v Eurojuste.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 Okay. So new... Že vypočujeme si uh, prezentúciu. Mali sme prezentáciu, prezentáciu o financovaní terorizmu, ako aj podobné prípady, pokiaľ ide o jurisdikciu, e, legislatívu a príslušné nástroje. Takže slovo dostane pán Lenert, ako som už povedal, ktorý je národným členom za Luxembursko v Eurojuste. Sme radi, že je tu medzi nami a, že, a bude k dispozícii i poskytnúť Eh, dať odpovede na otázky členom. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujeme, že ste prišli. Ďakujem, pán predseda, vážené poslankyne, poslanci, dámy a páni. Kolegium Eurojustu ma požiadalo, aby som vám stručne odprezentoval najnovšiu správu o financovaní terorizmu. Najnovšia je, ale už má teda nejakých 6 mesiacov, ale stále je pomerne čerstvá. Hlavný cieľ tejto správy je vysvetliť, čo robíme v oblasti e, financovania terorizmu. To, čo tu nenájdete, e, je hodnotenie rizik alebo to presne, čo sa deje v oblasti financovania terorizmu. To nemôžeme urobiť to je naše, takáto je naša misia a tiež informácie, ktoré máme, nám neumožňujú dávať takýto obrazy, keď veľa ľudí by to chcelo mať, ale žiaľ my to nemôžeme poskytnúť. To, čo táto správa ukazuje, je, že efektívne pomáhame členským štátom v tejto pomerne citlivej oblasti, ktoré chcú spolupracovať, ako im pomáhame, aby naplňali svoju misiu. Nie je to vždy jednoduchá úloha, pretože všetko, čo sa týka terorizmu, samozrejme je mimoriadne citlivé, sú to dôverné informácie a mnohé ďalšie služby sa podielajú na tom spolu s policiou, ako i spravodajské služby, takže nie je to jednoduchá úloha. Keď sa pozriete na prípady, tak uvidíte, že sme mohli pomôcť. Nebudem teraz zachádzať do, do narratívov týchto prípadov, boli vybraté spomedzi prípadov, ktoré sme mali, aby sme trošku ukázali, čo dokážeme urobiť. Táto správa je adresovaná aj našim kolegom doma, aby sme im povedali, že v tejto oblasti sa môžete na nás obrátiť a my teraz už máme skúsenosti akumulované počas rokov, aby sme mohli asistovať kolegom v tejto oblasti. A keď sa pozriete na tieto prípady, tak uvidíte, že sa čiastočne zameriavajú na návraty, na zahraniční bojovníci, ktorí prichádzajú. Ako, ste, ako uvidíte, máme i prípady zapojenia tretich krajín. A je tu sieť, kde sme, môžeme pomáhať s, e, kontaktným pracovníkom. Samozrejme je to komplikovaná záležitosť. Realpolitik tu zohráva svoju úlohu. Nemôžete mať zaručenú spoluprácu v tejto oblasti, ale môžeme garantovať, že pomôžeme našim kolegom maximálne ako bude v našich silách. V tejto správe tiež uvidíte, ako môžeme pomôcť pri naplňaní tzv. letters of request IAO na základe našej disponibility sme k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni. V Hagu hovoríme vašim jazykom, máme expertívu, skúsenosť a to pomáha v týchto prípadoch, ktoré, som, ktoré spomíname v prvej časti správy. Týmto napomáhame kolegom, aby robili to, čo majú robiť a aby ľudia boli braní na spravodlivosť. Samozrejme, v prípade takýchto prípadov je tá situácia pomerne kompletná, keď hovoríme o navrátilcoch z rôznych kraj, častí sveta, je to možno niečo iné ako v prípade vraždy alebo nejakých iných eh, inej závažnej trestnej činnosti. My musíme robiť maximum v tom, aby sme zabránili týmto ľuďom, v tom, aby sa vrátili a pokiaľ sa vrátia, musíme im zabrániť v tom, aby páchali hrôzy, ktoré sme už zažili, okrem iného i tu v Bruseli. Vidíme i ďalšie príklady, kde sme pomohli zaviesť spoločný vyšetrovací tým, čo je tiež pomerne citlivé. A to, čo musíme vybudovať, je najmä dôvera Áno, trvalo nám istú dobu, pokiaľ sme túto dôveru našich kolegov si získali. Žiaľ, udalosti v Paríži, v Bruseli spôsobili, že sme mali množstvo prípadov. Radšej by sme boli, keby sme ich nemali, ale e, pocitili sme dôveru, preto sme sa im venovali a teraz cítime, že máme už tú kompetenciu, aby sme mohli našim kolegom pomôcť. Dôvera, ešte raz ju chcem zdôrazniť, pretože získávame informácie zo zdrojov, ktoré sú tajné alebo dôverné. Čiže je možné eh, sa stretnúť, diskutovať o veci, ktoré nie je dobre diskutovať alebo nestačí diskutovať eh, cez e-mail alebo telefónom. Stratégie, spôsob, ako ďalej postupovať. Tamto osobné stretnutie je jedným z najefektívnejších nástrojov, ktoré máme, pretože ľudí dávame dokopy. Nie sme ďalšia vrstva medzi nimi, ale máme možnosti či už z Francúzska, Belgická, Nemecka, Rakúska. Týchto ľudí dokážeme dať do jednej miestnosti, kde môžeme i za pomoci tlmočenia, pokiaľ je to potrebné, môžeme týchto ľudí dať dokopy a robiť to, čo je potrebné. Myslím, že je niekoľko prípadov, kde vidíte, že blízkosť k Europolu je samozrejme veľmi užitočná, keďže aj oni pôsobia v oblasti boja proti terorizmu. Tá expertíza tiež je e, prítomná. Spomenul som tretie štáty, Spojené štáty, máme kontaktných pracovníkov i v ďalš- mnohých ďalších a pomáhame im finančne. Ne, Lager, čiže pokiaľ máme prostriedky dať týchto ľudí dokopy, zabezpečiť, aby mohli prísť do Hagu, zabezpečiť im tlmočenie, preklad, tak sa to uľahčí a je to niekedy takto jednoduché. V niektorých členských štátoch jednoducho tie zdroje nie sú vždy dostatočné, sú tam rozpočtové obmedzenia. Takže toľko k prvej časti. V druhej časti potom sa dočítate o niekoľkých prípadoch, ktorými sme chceli ilustrovať vyšetrovať, e, čo sa udialo. Je tam niekoľko nedávnych prípadov, tých novších. Zaoberajú sa rôznymi teroristickými skupinami od PKK až po ISIL alebo Daesh, akokoľvek už nazveme, ako môžu spravodajské informácie byť použité ako dôkazy. Tiež máme oslobodenia, prípady oslobodení týchto ľudí, keďže e, žijeme právnom štáte, potom o tom, ako diskusia o financovaní. Akým tam treba preukázať, že financovanie musí byť napojené na istý konkrétny akt, takže tu sú zákony, ktoré to vyžadujú. Vidíte, že tie množstva sú malé. Jeden príklad je 115 libier. Nikdy nenájdete milióny v takýchto prípadoch. Minimálne nie takých, o ktorých získam informácie. Čo samozrejme sťažuje odhalenie pre členské štáty. Takže opäť cieľom tohto dokumentu je dať vám taký obraz, obraz o tom, čo sa vo svete deje. Je to samozrejme veľmi malá časť toho, čo sa odohrieva. Je to možno len špička ľadovca, ale zároveň ukazuje, že Eurojust tu je, aby pomáhal krajinám. V týchto prípadoch máme zdroje, máme vedomosti, máme znalosti a môžeme garantovať e, dôveru a dôvernosť zaobchádzania s informáciami v tejto oblasti. A potom v poslednej časti nájdete taký prehľad legislatívy. To už je tá najmenej zaujímavá časť. Ako čitateľ sa dočíta, voilà, takže Dostal som sa na záver stručnej prezentácie. Pokiaľ budete mať otázky, rady ich zodpoviem. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Sú otázky zo strany členov? Chce sa komisia ujať slova? Nie je tomu tak? Bolo to rýchle, bolo to veľmi rýchle, ale myslím, to neznamená, že vaša práca nie je veľmi dôležitá. Myslím, že musíme byť skutku vďační za to všetko, čo sa vám podarilo dosiahnuť. A po, povedzme to naopak, pokiaľ by ste nerobili tieto činnosti, tak by sme možno boli vo veľa horšej situácii. Takže ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ nie sú teda ďalšie otázky, ďakujem. Takže urobíme si prestávku do 16.30, keď budeme pokračovať s bodom 4. Ďakujem. Colleagues, we can, we can... Kolegovia, môžeme začať. Takže ďakujem vám, že ste sa vrátili. Trošku sme čakali pre dôležitých spravodajcov a tieňových a máme tu ich zástupcov, takže prichádzame k bodu 4 nášho programu Pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie. Vypočujeme si prezentáciu dnes návrhu správy a slovo dostane spravodajca pán Radev, ktorého nahradí pán Lenert. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, áno. Mám tu čest, že môžem zastupovať pána Radeva, ktorý tu nemôže žiaľ byť, ale posiela pozdraví a prečítam vyhlásenie, ktoré mi poslal. Pri viacerých príležitostiach my ako poslanci Európskeho parlamentu sme nastojili na včasnej výmene informácií medzi kompetentnými orgánmi, čo je kľúčové z hľadiska efektívneho boju proti k trestným činom vrátane terorizmu a praniu špinavých e, peňazí. Je dôležité e, nepremeškať príležitosti, e, narušiť aktivity teroristov a pranie špinavých peňazí a veľa pri, čas, veľmi často prichádza k teroristickým útokom z dôvodu nedostatočného spracovania informácií. Na to, aby sme reagovali na existujúce výzvy, Európska komisia navrhuje priamy prístup k národným centralizovaným registrom bankových účtov a vrátanie e, orgánov, vrátanie Europolu. Zároveň sa uľahčuje spolupráca medzi finančnými odbormi, finančnými od, orgánmi, ako i spravodajskými informáciami a Europolom. Definuje, aké druhy informácií môžu byť požadované e, pri výmene informácií medzi príslušnými orgánmi a takisto stanovuje termíny, dokedy tieto informácie majú byť poskytované. Spravodajca víta návrh Európskej komisie, pretože včasná výmona informácia je jedným z, jednou z priorit boja Európskeho parlamentu proti praní špinavých peňazí, v boji proti terorizmu, financovanie terorizmu, ako i všetkých ďalších vážnych trestných činov. Preto vítame ustanovenie, ktoré má prístup, zabezpečiť prístup k registrom účtov e, v boji proti vážnym trestným skutkom na základe e, smernice boja proti špinavým preňazí. Spravodajca je presvedčený o tom, že výmena informácií medzi príslušnými orgánmi v boji proti vážnym eh, trestným činom musí byť posilnená. Zároveň si uvedomuje rôzne štruktúry a formy týchto orgánov v jednotlivých členských štátov a najmä je si vedomý potreby operatívnej nezávislosti a autonómie týchto orgánov. Preto navrhuje, aby eh, tieto finančné orgány mali príležitosť, mali možnosť vyžadovať informácií od Europoli pri zohľadnení toho, či zdieľanie takéto informácie alebo analýz môže mať negatívny dopad na prebiehajúce vyšetrovania, respektíve analýzy a či odhalenie týchto informácií nebude disproporčné z hľadiska legitimného záujmu danej osoby, či už fyzickej alebo právnickej. Termín pre výmenu informácií sa o čosi z o čo si predložil, aby mali príslušné finančné orgány dostatočné, dostatočný čas na poskytnutie informácie. Zároveň je potrebné e, mať dostatočný časový rámec na to, aby sa nový režim mohol e, pripraviť. Toto bolo vyhlásenie pána Radeva a zároveň chce povedať, že akékoľvek vy pripomienky zo strany kolegov mu odovzdám a teší sa na spoluprácu s ďalšími kolegami a tieňovými spravodajcami a termín pre predkladanie pozmecich návrhov bol stanovený na 19. oktobra. Takže ďakujem pekne za pozornosť. V medine Kataríny Kiniči teraz dostane slovo Miriam Dali. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade v mene pani Kaniči mi dovolte ju ospravedlniť, pretože e, mala záväzky v Taliansku už predtým, ale chce poďakovať spravodajcovi za excelentnú správu a tiež vyjadruje ocenenie podnetov, že si veľmi cení tieto podnety, ktoré boli v tomto texte. Ako väčšina kolegov plne súhlasí s cieľmi návrhu a najmä cieľom uľahčenia využívania informácií medzi národnými finančnými spravodajskými orgánmi, orgánmi presadzovania práva, ako i Europolom. Vzhľadom k nadnárodnému aspektu mnohých trestných činov je dôležité zabezpečiť včasný prístup k informáciám, e, prístup k účtom jednotlivcov, ktorí sú podozriví z toho, že vykonali teroristické útoky. Pani Kleniči v nasledujúcich týždňoch bude pracovať na tom, aby sa našla vyváženosť zodpovednosti medzi inštitúciami a jednotlivcami, aby sme dosiahli efektívnejšie vyšetrovanie takýchto trestných skutkov. Pani Kenči si váži, že spravodajca zaviedol niektoré ustanovenia, ktoré majú za cieľ garantovať a chrániť no, tieto finančné orgány, aby dostali adekvátnu spätnú väzbu e, pri výmene týchto finančných informácií. Plánuje predložiť niekoľko pozmeňovacích návrhov, ktoré majú posilniť ochranu osobných údatov, ako to navrhuje dohľad nad osobnými údajmi. Zároveň si myslí, že je dôležité, aby bol poskytnú, boli poskytnúť dodatočné školenia pre ľudí, ktoré pracujú s citlivými údajmi. Tiež článok, ktorý sa týka podmienok, na základe ktorých musí finančný orgán zareagovať na žiadosť o poskytnutie informácií, ako aj ustanovenie, ktoré bude upravovať vzťah s, Reur, s Europolom. Je presvedčená o tom, že Autonómnosť a nezávislosť týchto finančných orgánov musí byť zabezpečená, ako je to uvedené v 5. smernici boja proti špinavých peňazí. Zároveň súhlasie s tým, že výmena informácií s Europolom a finančných orgánov ďalších členských štátov musí byť posilnená. Najmä pani Keniči si myslí, že žiadosť o poskytnutie informácie z finančných orgánov musí byť jasne zadefinovaná, musia byť uvedené príslušné výnimky, najmä prípade, že takéto žiadosti môžu ohroziť prebiehajúce vyšetrovanie. V rámci výmeny informácií s Europolom je tiež našou povinnosťou zabezpečiť vhodnú koordináciu s národnými orgánmi, ktoré sú zodpovedné za verejnú bezpečnosť pri žiadosti o akúkoľvek informáciu. Pani Kaniči si najmä myslí, že termín stanovený komisiou pre eh, reakciu na informácie by mal byť predlžený posilnený, aby sa nevytvorila byrokratická záťaž pre národné finančné orgány, čo by negatívny, mohlo mať negatívny vplyv na kvalitu výmeny informácií. No a napokon chce počiarknúť, že je treba sa zamyslieť nad definíciami trestných činov, na základe ktorých môže Europol žiadať o informácie, aby optimalizoval zdroje finančných orgánov. Ďakujem pekne. Helga Stevens, nech sa páči, máte slovo. Tieňoví spravodajcovia teraz. Ďakujem. Pán predseda. Dobre popoludne, kolegovia. Chcem poďakovať spravodajcovi za návrh správy k tejto dôležitej veci. Na prvý pohľad môžem povedať, že je to dobre vyvážená správa a odzrkadluje reality finančných orgánov. Teroristické skupiny a kriminálne skupiny fungujú v rôznych členských štátoch, preto je dôležité pozrieť sa na majetok, ako i účty, bankové účty v EÚ. Používajú moderné technológie na transfer peňazí medzi rôznymi bankovými účtami a medzi rôznymi menami e, mimoriadne rýchlým tempom. V boji proti finančným zločinom finančné e, a spravodajské orgány majú veľmi dôležitú úlahu, preto je zásadné, aby ich rola sa nezmenila, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Som presvedčená o tom, že nesmieme zasahovať do operatívnej nezávislosti autonómnosti týchto orgánov. Musia byť, e, mať možnosť vykonávať slobodne svoje funkcie. To znamená príjmanie autonómnych rozhodnutí, aby analyzovali požiadavky a e, šírili potrebné informácie. Okrem toho som presvedčená o tom, že povinnosť spolupráce medzi týmito orgánmi prispieva k rýchlejšej e, Eh, reakcií na žiadosti o finančné informácie. A napokon beriem na vedomie silnú väzbu medzi Europolom a týmito finančnými orgánmi, no nám, mám pochybnosti, pokiaľ ide o povinnú odpoveď, čo by eh, v prípade, že by to mohlo narušiť prebiehajúce vyšetrovanie. Ako vidíte, máme veľa vecí na diskusiu a teším sa na ňu. Ďakujem. Pani Šoli, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. <clears throat> V prvom rade Dovolte mi privítať eh, tento návrh, keďže to je v súlade s prioritou našej skupiny a lepšie si vymieňať informácie v oblasti boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti. Tento návrh zlepšuje oblasť výmeny informácií na, len na národnej úrovni. Výmena na európskej úrovni ešte stále je vyriešená eh, FAU sieťou, ktorú riadi Europol. My sa nazdávame, že táto, táto smernica mala byť dobrou príležitosťou preto, aby sme vytvorili európske FAU. Um, ehm, to je, čo je dlhodobá požiadavka zelených a mali by sme tu tento net e, na lepší e, nástroj, ktorý bude lepšie umožňovať výmenu na, na, na, e, na informácií medzi v A nemyslíme si, že takéto, takýto systém by mal získavať na európskej úrovni všetky informácie o podozrivých transakciách, ale mal by to byť skôr orgán kontroly a koordinácie. Okrem toho je tu ešte otázka ochrany osobných údajov v tomto návrhu. Viacero článkov tohoto eh, návrhu schváluje alebo povoluje spracovanie citlivých údajov, ako je napríklad rasa, sexuálna orientácia, náboženské pohľady za istých špecifických e, podmienok. Nechceme, aby sme tu mali lex specialis zákon, ktorý by v podstate sa odchyloval od všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov od policajnej smernice. Smernica z roku 2016 číslo 80 e, už dnes poskytuje adekvátne zabezpeky pre spracovávanie citlivých osobných údajov a tento návrh by mal na ňu aj odkazovať. Rovnako vítame aj tie zmeny, ktoré sa oberajú v týmto smerom v návrhu správy spravodajcu. Čo sa týka novej povinnosti ehm, podávať žiadosť o informácie, tu potrebujeme mať otvorenú diskusiu. Mali by sme sa snažiť zabezpečiť čo najrýchlejšiu výmenu informácií medzi FIU a kompetentnými orgánmi, bez toho, aby sme ohrozili Um, nezávislosť. Viacero FIU je proti tejto požiadavke, lebo to môže ohroziť ich nezávislosť, alebo to môže poškodiť ich súčasné fungovanie. Môžeme rozmýšľať nad alternatívou, ktorá by zavezovala FIU, aby adekvátne motivovali alebo odvodnili zamiestnutie, namiesto toho, aby sme ich zavezovali zverejňovať informácie o všetkých prípadoch ale potrebujeme preskúmať všetky možnosti veľmi pozorne. Takže e, budeme ďalej pracovať na tom dôležitom návrhu a teším sa na to, že nájdeme najlepšie možné riešenie pre zlepšenia boja proti trestným činom a teroristick- ter- financovaniu teroristických skupín. Ďakujem veľmi pekne e, za Alde Šera Debri, ktorá nahradza pána Petersena. Vážený pán predseda, ja by som chcel ospravedlniť pána Petra Senatieňového, ktorý žiaľ nemôže dnes byť prítomný a požiadal ma, aby som ho ospravedlnil. Chce sa poďakovať spravodajcovi za odvedenú prácu. E, vyjadruje uspokojenie s tým, že konflikt kompetencií bol vyriešený a že naozaj sa môže teda začať e, skutočná práca na tejto správe. Zdôrazňuje, že použitie finančných informácií v rámci boja proti určitých typov trestnej činnosti je kľúčové a že musíme dohľadnúť nad tým, aby spolupráca informácií medzi členskými štátmi bola možná a zároveň sa zabezpečilo úplné rešpektovanie osobných údajov. Náš tieňový vyjadruje želanie. Je presvedčený o tom, že e, termín na predloženie pozmeňujúcich návrhov je príliš krátky a aj keď je ochotný rýchlo pracovať, e, požiadal by o to, aby sa trošku táto lehota predložila. Takže takto som vám odovzdal správu nášho tieňového spravodajca. Thank you very much. Um, just looking whether there are other Ďakujem pekne. Pozerám, že sú nejakí ďalší poslanci, ktorí sa žiadajú o slovo. Ak tomu tak nie, tak poprosím komisiu, aby sa vyjadrila, ak má záujem. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ute Štegl, som námestničko vedúceho odboru pre organizovanú trestnú činnosť a boj s drogovou trestnou činnosťou DG Home. My sme spolupracovali na tomto návrhu spolu s kolegami z DG Trans, ktorí sú tiež s nami. Takže to bol taký spoločný návrh, ktorý sme pripravili. V prvom rade Dovolte mi poďakovať Európskom parlamentu za to, že sme túto tému posunuli vpred pomerne rýchlo. My sme predložili tento návrh v apríli tohoto roka s cieľom dosiahnuť schválenie ešte pred európskymi voľbami na budúci rok. A pevne verím, že e, si môžeme byť istí, že to je možné a sa nám to podarí aj v rámci toho časového harmonogramu, ktorý navrhujete vy e, z mojej strany mi dovolte povedať, že naozaj som veľmi rada, že máme takúto širokú podporu pre tento návrh, najmä čo sa týka priameho prístupu orgánov činných v trestnom konaní k centralizovanému registru bankových, bankových účtov a takisto aj k datovým registrom. To je naozaj veľmi dôležité pre orgány činné v trestnom konaní a umožní im to mať priamy, rýchly a jednoduchý prístup k týmto registrom a som naozaj veľmi rada, že teraz už, e, alebo teraz momentálne nemáme žiadne pozmeňujúce návrhy k týmto ustanoveniam. Ďakujem pekne. Možno by som aj rada povedala pár slov. Som Despina Basiliadu, som námestnička vedúceho odboru v oblasti, teda odboru boja proti finančnej kriminalite v rámci DG Justice. Ja sa venujem najmä teda kapitole 3, e, ktorá sa týka FIU, teda finančných spravodajských jednotiek, e, Počula som tu veľa eh, vyjadrení k tejto téme. Dovolte mi povedať toľko, že otázka a eh, smernice o boji proti praniu špinavých peňazí už dnes veľmi zoširoka pokrýva otázku výmeny informácií medzi eh, FIU a orgánmi činnými v trestnom konaní, rovnako ako aj medzi týmito jednotkami. Čo my chceme dosiahnuť touto, týmto návrhom, ktorý sme predložili, je zlepšiť, posilniť túto spoluprácu. Všade počujem od všetkých, ktorí vystúpili, že veľmi podporujete posilnenie takejto spolupráce medzi finančnými spravodajskými jednotkami a orgánmi činnými v trestnom konaní. V každom prípade, keď sa ale pozriem na tento návrh správy, musím priznať, že som mierne znepokojená, pretože záväzok spolupracovať, teda povinnosť spolupracovať bol vymazaný a bolo to nahradené klauzulou, ktorá hovorí umožní výmenu enabling an exchange. No ale výmeny sú vlastne už dnes umožnené smernicou boji proti praniu špinavých peňazí. A preto tá obava, ktorú máme, to, že týmito pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré máme dnes pred sebou, by sme neulahčovali, neposilňovali spoluprácu medzi týmito orgánmi, ale len by sme vlastne ukotvili ten istý režim, ktorý už máme dnes. Viacerí z vás spomínali ešte aj dôležitosť toho, aby sme tu mali nezávislý nezávislú a autonómnu eh, FIU. A my sme prví, ktorí takýto návrh podporia, ale samozrejme, keď budeme hovoriť o autonómii a nezávislosti, tak v takom prípade musíme aj chápať, čo to presne znamená. Pre nás to znamená politickú nezávislosť, ktorá je oslobodená od politických zásahov a od všetkých eh, ostatných iných zásahov do činnosti. Ale pre nás nezávislosť a autonómia neznamená že by mali zamietnúť výmenu informácií s inými vládnymi orgánmi pri boji proti trestnej činnosti. Pre nás to nie je adekvátne zrkadlenie nezávislosti. Zároveň by som chcela povedať, že predkladáme tento návrh, v rámci ktorého sme chceli odpovedať na veľa požiadaviek, ktoré prechádzajú z Európskeho parlamentu, Um, ohľadom spolupráce medzi uh, spravodajskými jednotkami a orgánmi činnými v trestnom konaní. Počuli sme o tomto návrhu uh, od parlamentu vo jeho správe o uh, Panama Papers a tie sú veľmi jasne pomenované v správe NART, ktorá bola um, tento, alebo to minulý týždeň schválená o financovanie teroristickej činnosti a to bolo vlastne taký prvý matateľný výsledok e, z Parížskej konferencie v apríli tohoto roka, ktorá volala po väčšej miere spolupráci medzi finančnými a spravodajskými jednotkami a OČTK. To je práve to, čo chceme dosiahnuť. A radi sme si vypočuli, alebo radi vidíme, že aj vy máte politický záväzok v tomto smere, ale na to, aby sa to stalo realitou, potrebujeme to odzrkadliť ešte aj v práve. A to sa nám podarí len vtedy, ak budeme mať povinnú výmenu informácií, s istými výnimkami samozrejme, ale môžeme potom prediskutovať o týchto výnimkách. Ale povinnosť spolupracovať by mala byť povinnosťou, nielen možnosťou. A tešíme sa na získanie pozmeňujúcich návrhov od e, tieňových spravodajcov na ďalšiu spoluprácu s vami a ďakujem pekne za slovo. Dobre, nemáme žiadne ďalšie žiadosti o slovo zo strany poslancov. Dovolte mi ešte nadviazať na to, čo hovorila pani spravodajkyňa. Sice, že v svetle dôležitosti tejto zložky je veľmi dôležité urýchliť túto prácu, tak aby sme dokázali uzavrieť rokovanie ešte pred koncom parlamentného mandátu. Je to teda vlastne ten kontext, v rámci ktorého spravodajkyňa navrhuje mm, ďalšie, ďalšiu procedúru a a e, termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov, ako bolo pôvodne navrhovaný, je oktober, 19. oktober o 5. hodine. Dovolte mi pripomenúť vám, že toto je naozaj veľmi dôležité rozhodnutie zo strany spravodajkyne. Takže 19. oktober 5 hodín popoludní. Ďakujem veľmi pekne všetkým. Týmto sme vybavili tento bod. Opäť máme teraz nejakú prestávku. A a potom budeme pokračovať hlasovaním. Ďakujem.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 Uh, um, Vážení kolegovia, budeme pokračovať v programe. Poprosím vás ešte raz. Chcem sa uistiť, že náhradní členovia výboru majú svoje hlasovacie karty. Teda tí kolegovia, ktorí nie sú zvyknutí hlasovať o výbore LIBE. Koordinátori, prosím, ubezpečte sa, že všetci majú svoje hlasovacie karty. Budeme hlasovať 17.15. Chcem sa uistiť, či sú všetci prítomní. Vážení kolegovia, ešte nám chýbajú poslanci z viac ako jednej skupiny, tak eh, počkáme, kým tu budeme naozaj všetci. Je to veľmi tesné, dôležité hlasovanie, takže počkáme, kým budú všetci. Chýbajú ľudia z viac ako jednej skupiny. Poprosím vás o trpezlivosť ešte o pár minút. Cornelia, do you have a point of order, Mrs. Ernst? Pani Ernst, máte procedurálnu poznámku? Potrebujeme vašu kartu. Buď... Vie niekto pre vás tú kartu doniesť z tretieho poschodia? Can somebody from the e group get Mrs. Ernst's card? Because we're pausing to wait for various members to come. Ah. Please, we do need the card. Naozaj potrebujeme tú kartu. Can I just... Um, colleagues, just let me make a check. Kolegovia, poprosím, overme si to. Či majú všetci svoje elektronické hlasovacie karty. Každý, kto je prítomný, vrátane tých, ktorí nie sú členmi výboru LIBE, ale náhradníci. Beriem to ako áno, len pani Ernst nám chýba, takže ona si kartu získa. Nebudem totiž, nechcem počítať hlasy, ktoré nie sú na kartách, takže prosím, a hlasovacie karty si vidíte iba na treťom poschodí, takže niekto by vám mohol priniesť kartu. Skúsime to zabezpečiť. I don't have my card uh, and my colleague will uh, bring my card in this room, but... Nemám tu kartu, kolegyňa prinesie kartu sem, ale dovtedy budem musieť dvíhať ruku. Získame kartu a e, ak začneme hlasovať ešte pred e, tvojou kartou, tak e, budeme to zapisovať potom. Len si chcem overiť, či niekto ďalší ešte nie je bez karty. Zdá sa, že nie. Dobre, takže kolegovia. Viac ako jednej skupine chýbajú poslanci, sú na ceste sem, takže z tohoto dôvodu Verím, že ma podporíte v mojom rozhodnutí počkať na zvyšných chýbajúcich členov. It's more than one group, so please uh, your patience, thank you. There's only this one vote, so Yeah, um, can I speak to someone from the GUE group? Rather less publicly than I'm doing. Poprosil by som sa porozprávať s niekým zo skupiny GUE, možno trochu menej verejne ako teraz. Je to v záujme všetkých, lebo hlasovanie začne. Chýba nám ešte nejaká ďalšia karta. Nechcem nikoho strapniť, len si chcem byť istý, že máme plne elektronické hlasovanie. Nechcem žiadne pochybnosti o tom procese hlasovania. I'm just going to quickly turn to our coordinators, just check everyone is present and correct. Si hovoriť o koordinátorov, či sú všetci prítomní. PP e je v pohode, ALDE, kto, je, kto dnes koordinuje za ALDE? Kto zastup Sofy? Gerard, dobre ty koordinuješ, je to v poriadku, sme kompletní za ALDE. Všetci sú prítomní. Beriem ten úškan, že všetko je v poriadku. GUE, zelený, EKR. Helga, FDD. Chcem si všetkých overiť, aby to bolo férové, ENF a SND. čakáme ešte na jednu kartu. Pani Veržia, nech sa páči. urobím teda ten oznam pre tú jednu kartu, ktorá tu ešte nie je. Ja som si istý, že je na ceste. Thank you, colleagues, for your patience. I say slightly... Vážení kolegovia, ďakujem veľmi pekne za vašu trpezlivosť. Ehm, takže spolupráca medzi európskymi informačnými systémami. Máme dvoch spravodajcov, pána Mela a pána Lenársa. Spravodajcovia, chcete vystúpiť ešte pred hlasovaním? Dobre, poďme teda hlasovať ehm, k hlasovaniu. Vážení kolegovia, pôjdeme najprv cez ten prvý slupček a budeme indikovať pozmenujúce návrhy podľa toho prvého slupca, keď budeme hlasovať. Takže ideme 195, otváram hlasovanie. Okay, colleagues, so the EPP has two... Dobre, EPP má dvoch navyše, takže poprosím, aby dvaja sa zrikli hlasovania. Dobre, teraz je to v poriadku. Teraz je to v poriadku. OK. The vote is closed. Takže končím hlasovanie. E, zamietnuté, pardon, chcel som povedať, že to prešlo, ale to zamietnuté. To asi nie je dobrý začiatok. 196 hlasujme. Koniec. Zamietnutý. 197, hlasujme. 197. Všetko v poriadku? Pôjdem pomalšie. Všetko v poriadku? Takže hlasujme. Všetci ste odhlasovali, končím hlasovanie. Zamietnuté. Niekto odišiel z miestnosti. Počkám chvíľku. Zdá sa, že nejaký koordinátor odišiel. Prepačte, ale potom, čo ste spomenuli, že dvaja sú navyše, tak matematicky e, niekto sa pomýlil, miesto dvoch odišli traja. Takže teraz sa ten jeden vracia, ospravedlňujem sa. Dobre, takže počkáme, kým sa tá osoba vráti? nie je v záujme nikoho. Dobre, čiže je to v poriadku? Dobre. Takže poďme na kompromis 1. Eh, Hlasujme. Koniec. Schválený. Kompromis 1a. Odhlasovali sme. Koniec. Schválený. Kompromis 2. Koniec. Schválený. 3 8-6. 3, 8, 6. Stále sa riedím prvým stĺpčekom. Strana 5 a prvý stĺpec. 3, 8, 6. Odhlasovali sme. Koniec. Schválený. Takže článok 3, pozmenujúci návrh 391. V druhom stĺpci 391. Článok 3, pozmeňujúci návrh 391 z druhého stĺpca. Hlasujme. Všetci sme pochopili 391. Strana 6, článok 3. Všetci rozumieme, o čom hlasujeme? Ešte raz. Článok 3 Článok 3, pozmeňujúci návrh 391, pani Ernst. Všetci pochopili koniec hlasovania. Zamietnutý. A potom ideme na 399, opäť stále pri článku 3 Cornelia Ernst 399, vypustenie. Hlasujme. Everyone voted, the vote is closed. Koniec zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 400. Pán Nida Mile. Koniec. Schválený. Kompromis 3. Kompromisný pozmeňujúci návrh 3. Hlasujme. Koniec. Schválený. Kompromis 4. Koniec. Schválený. Pozmenujúci návrh 429. Štyri, dva, deväť. Hlasujme. Koniec. Schválený. Kompromis 5. Hlasujme. Koniec. Schválený. 6. Kompromis 6. Hlasujme. Koniec schválený. 443 hlasujme. Koniec. Zamietnutý. Kompromis 7 hlasujme. Koniec. Schválený. Kompromis 8. Konec. Schválený. Kompromis 9. Koniec. Schválený. Kompromis 10. Koniec. Schválený. Kompromis 11. Koniec. Schválený. Kompromis 12. Koniec. Takisto schválený. 5, 2, 2. Koniec. Zamietnutý. 5, 2, 3, hlasujme. Koniec. Zamietnutý. Kompromis 13. Koniec. Schválený 14. Koniec. Schválený. 535. Koniec. Schválený. 539. Koniec schválený. Takže kolegovia, poznajúci návrh 73. Pozmeňujúci návrh 73, článok 19 na strane 20. Máme to? 73 pozmenujúci návrh. Koniec. Schválený. Kompromis 17. Hlasujme. Koniec. Schválený. 5, 6, 9 na strane 23. 5, 6, 9, hlasujme. Koniec. Schválený. Kompromis 18. Koniec. Schválený.

Koniec. Schválený. 609. Ešte stále sme na strane 29. 609. Koniec hlasovania. Schválený to sú úplne natesno hlasovania, takže hovorím aj o stranách, na ktorých ste pozmenujúce návrhy. 6, 1, 0, ešte stále sme na strane 29, hlasujme teraz, čiže 610. Pardon, nemal by som vám hovoriť čísla strán, pretože každá skupina to má na inej strane. Takže odhlasovali sme? Nie? Dobre. Takže koniec. Zamietnutý. 613 hlasujeme v bloku teraz. Koniec. Schválený. Rovnaké 103 a 614 hlasujeme. 102 a 614 schválený. Kompromis 22. Koniec. Schválený. 622. 622. Odhlasovali sme koniec. 622. Počul som, že sa o tomto hlasuje. Bolo mi povedané. Takže odhlasujte, je to v poriadku. Jednoducho hlasujte. Koniec hlasovania. Koniec Zamietnutý. Dobre, takže teraz rovnaký pozmenujúci návrh nie. Takže teraz poďme na 6, 3, 4. Šesť, tri, štyri. Koniec. Schválené. päť, nie, to nie. Takže prepačte kolegovia, teraz 104, 104 hlasujme. Koniec. Schválené. Kompromis 23. Koniec. Schválený. Kompromis 24. Koniec. Schválený. Kompromis 25. Koniec. Schválený. Kompromis 26. Koniec. Schválený. Kompromis 27. Koniec. Schválený. Článok 34, pozmenujúce návrhy 680. Nie? Prepačte, kolegovia. Článok 34, iba pozmenujúci návrh 110. Hlasujme. Ak sme odhlasovali, tak končíme hlasovanie. Schválený. Kompromis 29. Prepačte, 28. Ospravedlňujem sa. 28. Kompromis 28. Hlasujme. Koniec. Schválený. Kompromis 29. Koniec. Schválený 30. Kompromis 30. Koniec Schválený. Pozmenujúci návrh 702. 702. Koniec. Schválený. 120. Koniec. Schválený. Kompromis 31. Koniec. Schválený. Kompromis 32. Koniec. Schválený. 715. Koniec. Schválený. 7, 2, 7 sú identické s... Prepačte. Prepačte, kolegovia. Kompromis 33. Hlasujme. Koniec. Schválený. A teraz článok 41, identické 7, 2, 5, 7, 2, 6, 7, 2, 7. Hlasujme. Koniec. Zamietnutý. 1, 3, 1. Koniec. Schválený. Kompromis 34. Koniec. Schválený. 35. Koniec. Schválený. 36. Koniec. Schválený. Článok 45, 145 pozmeňujúci návrh. Hlasujme. Koniec. Schválený. 743. Koniec. Zamietnutý. Kompromis 37. Koniec. Schválený. 38 kompromis. Koniec. Schválený. Kompromis 39. Koniec. Schválený. Pozmeňujúci návrh. Niečo mi vypadlo? Prepačte, kolegovia. 758. Pozmeňujúci návrh 758. Hlasujme. Koniec schválený. Kompromis 40. Koniec. Schválený. A ďalej kompromis 41. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Kompromisný návrh 42. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Kompromisný návrh 43. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. Kompromisný návrh 44. Otváram hlasovanie. Končím. schválené 45, kompromis 45, otváram hlasovanie, končím, schválené, pozmeňujúci návrh 820, končím hlasovanie, zamieta sa, kompromisný návrh 46, otváram hlasovanie, Končím. Schválené. Kompromisný návrh 47. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. 175. Hlasovanie unblock. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz prejdeme k článku 55. Nie. Takže teraz pozmeňovací návrh 176, 176 článok 55, 176. Otváram hlasovanie. 176, článok 55a. Nie je problém, počkáme. 176. Stále je otvorené hlasovanie, môžete hlasovať. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Schválené. Teraz prejdeme článok 55D 178. Pozmienci návrh 178. Ja to mám na strane 60 na mojom hlasovacom zozname, vy to môžete mať na inej strane. 178 z článku 55D. Máte to všetci? Končím hlas... Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz prejdeme k pozmeňovaciemu návrhu 179. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz kompromisný návrh 48. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz 943, e, čl- je to na strane 74 môjho hlasovacieho zoznamu. Čiže pozmeňte návrh 943. Čiže pozmeňovací návrh 943, článok 56. Pani Intervels. Pani Intervelt. Takže je to 1474 môjho hlasovacieho zoznamu. Máte. Končím hlasovanie. Príjma sa. Pozmeňovací, teda kompromisný návrh 49. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené tiež. Teraz 957. Pozmeňte návrh 957. Pani Ernst. Je to strana 75. Takže Všetci hlasovali, pozme sa na 957, končím hlasovanie, schválené. Teraz pôjdem pomaly. Koordinátori, naznačte, či všetci hla... išli. Článok 58. Článok 57, pozmeňujúci návrh 958 pána Daltona. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Článok 58. na návrhy 959 a 960. Identické. Otváram hlasovanie. Bodil Valero a Cornelia Ernst. Končím hlasovanie. Odmietnuté. Teraz prejdeme k článku 60. Nie? Ešte e, nejako mi nejako preskakujem kompromisy. To nie je dobré po tej tvrdej práci. Takže kompromisný návrh 50. Otváram hlasovanie. Nie. 9, 6, 1 to sa vypúšťa, pokiaľ 959 bolo prijaté. Áno. Takže viem, že ťažko mi uveríte, že vám v tom pravdu, ale je to tak. Čiže 950, čiže stále je to kompromis 50. Končím. Hlasovanie. Schválené. Dobre. Rozpočet 1. Otváram hlasovanie. Bač. Končím hlasovanie. Je schválené. Čo sa, nie, niečo sa stalo so strojom. Given up, it's exhausted. It was carried, but there's nothing on my machine. Nevidím nič na obrazovke, takže budget 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Budget 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 973 pozmienci návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromisný návrh 51. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pozmieť si návrh 981. Pán Zilstra je ďalší. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 987 Článok 65, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 52, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 189. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 989. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Kompromisný návrh 53. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Budget 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Budget 5. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Jedna, deväť, osem. Úvodné ustanovenie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 199. Otváram hlasovanie. Úvodné ustanovenia. Končím hlasovanie. Zamieta sa 200. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Dvesto jedna. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. 202. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Pozmeňujúci návrh 206. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie. Je to 206. urobíme to ešte raz, aby ste vedeli, kde to je. Takže pán Melo, ešte raz. na návrh 206. Otváram hlasovanie. Ešte raz. Hlasovali všetci? Končím hlasovanie. Zamieta sa. 207. Pán Zilstra. Tá vám poviem aj mena tých, ktorých sú tie pozmeňujúce navrhy, aby ste mali viac času na hlasovanie. Takže končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz. 211. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Dva, jedna, nula. Stĺpci pána Melo, pokiaľ bude zmetok. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 214. Končím hlasovanie. Príjma sa. 215. Otváram hlasovanie. Teraz skončím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmienujúci návrh 229. Otváram hlasovanie. 229. 229. Končím hlasovanie. A zamieta sa. 230. Pozmeňovací návrh 230. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Poďme ďalej. 232. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. 2, 3, 6. Otváram hlasovanie. Dva, tri, šesť. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. Dva, štyri, deväť. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. ...276 otváram hlasovanie. 276 otváram hlasovanie. Každý zahlasoval. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 289, pardon, to odpadáva. 290, pozmeňujem návrh 290. Len do záznamu chcem uviezť, že som mal pravdu ja a nie sekretariát. Takže 289 Ukončím hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 290. Otváram hlasovanie. nula. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. 291. Otváram hlasovanie. Pardon, odpadáva 291. 295. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 296. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 307, pozmeňujúci návrh 307. Ak ste zahlasovali, ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. Teraz pozmeňujúci návrh 10. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Teraz 3 1, 4. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je zamietnutý. 3, 1, 5, Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Schválené. 3 2 0, Otváram hlasovanie. Ukončím hlasovanie. 3, 2, 1. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté 3, 2, 2. Otváram hlasovanie. Ukončím hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 12 nie. To je schválené. Ideme na pozmeňujúci návrh 3, 2, 7. 3, 2, 7. Otváram hlasovanie. Tri, dva, sedem. Ak ste hlasovali, môžeme hlasovanie ukončiť. Návrh je zamietnutý. 328. Otváram hlasovanie k 328. Dokončíme 328 ešte. Stále to ešte otvorené a potom zistíme, či sme robili chybu predtým. Dobre, týmto môžeme uzavrieť hlasovanie k 328. Návrh je schválený. Poďme ešte k 324. Pozmienice návrh pána Žerda Depre, ktoré nie je podmienené s tým predchádzajúcim, takže budeme hlasovať ešte o 324. Prosím, vrátime sa k 324. Otváram hlasovanie k 324. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Teraz sa vraciame k pozmeňujúcemu návrhu 14. Otváram hlasovanie k 14. Ukončujem hlasovanie. Teraz pozmeňujúci návrh 335. Otváram hlasovanie. Pardon. Tak ešte Ospravedlňujem sa, rušíme to, ideme k 334. Otvárame hlasovanie k 334. Ukončím hlasovanie. Dobre, zamietnuté teraz 335. Ukončujem hlasovanie to je zamietnuté, 338, otváram hlasovanie, ukončujem hlasovanie, schválené 339, otváram hlasovanie, ukončujem hlasovanie, schválené 340, otváram hlasovanie, ukončujem hlasovanie. To je tiež schválené. Identické pozmeňujúce návrhy 3, 4, 5 3, 3, 2. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Tri, štyri, sedem. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 3, 4, 8. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. To schválené. 3, 4, 9. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Zamietnuté. 3, 5, 0. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. 351. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh je schválený. Dobre, teraz pôjdeme k menovitému hlasovaniu o pozmenenom znení konečnom o interoperabilite v oblasti ochrany hraníc a víz. Spravodajca je pán Leners. Otváram hlasovanie. Je to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Dobre, ak všetci odhlasovali, e, správa prešla 45 hlasov za 10 proti, nikto sa nezdržal. Teraz rozhodnutie o vstupe do rokovaní. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Návrh bol schválený 43 hlasov za 10 proti, dvaja sa zdržali. Ideme teraz k otázke interoperability v oblasti policajnej a súdnej spolupráce, azylu a migrácie. Spravodajca je pán Melo. Budeme hlasovať menovite, otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. 45 hlasov za 9, proti nikto sa nezdržal. A ďalej rozhodnutie o vstupe do rokovaní k tejto zložke. Otváram hlasovanie. Ukončujem hlasovanie. Všetkým ďakujem, gratulujem spravodajcom. Ďakujem všetkým, vážení kolegovia, to je koniec hlasovania, ako aj koniec nášho dnešného stretnutia. Ďakujem všetkým.